Ide o prejavenie plnej solidarity s občanmi Českej republiky, ktorí by rovnako ako ostatní občania Európskej únie mali mať možnosť bezvýzovo vycestovať do Kanady. Druhá informácia. 11. marca budeme po 7 krát oslavovať alebo pripomínať si Európsky deň obeti terorizmu. V roku 2004 v tento deň madridské bombové atentáty zabili viac než 200 osôb. O 6 mesiacov neskôr v Londýne bolo usmrtených e, ďalších 52 e, osôb. Takže budeme si pripomínať tieto udalosti v duchu európskej solidarity a demokracie. Teraz e, tretia informácia z mojej strany. Znepokojujú nás informácie o obnovení trestu smrti, pokiaľ ide o 5 osôb v Tajvane, pokiaľ ide o ich popravu. Znovu obnovenie tohto trestu v roku 2010 tam ide o prerušenie de facto moratória, ktoré tam bolo od roku 2006.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 návrh kalendára plenárnych sednutí za rok 2000.